toto bolo naplánované pre oblasť rušenia zmluv. Toto všetko je prevzaté, ale neznamená to, že sme múdrejší pre, ako pred 8 rokmi. Je to len preto, že sme sa poučili z našich skúseností. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz dostali sme návrhy uznesenia k tejto eh, k tejto veci a budeme o tom hlasovať zajtra. Prejdeme k ďalšej téme. Správa pána Peterleho. Oznámenie komisie o opatreniach na V európskom partnerstve. Hvala gospod predsednik, gospod komisár, eh, dragi kolegi in kolegice. Dámy a páni, táto správa znamená politické stanovisko voči jednému zo zásadných problémov Európskej únie. E, rakovina sa rýchlo šíri a jeden z troch občanov e, e, čeli tomuto riziku. Ďakujem za tento mandát a som rád, že nemusíme žiadať radu a komisiu, aby prijala základné kroky v boji proti rakovine, pretože tu máme jasné závery z júna 2008, ambiciózny projekt Európskej komisie, ktoré sa volá Európske partnerstvo v boji proti rakovine. Bolo to predstavené v septembri 2009 a je to téma tejto správy. Je dôležité, že už robíme určité kroky a podporujeme jeden z najambicioznejších cieľov Európskej komisie a síce znížiť výskyt rakoviny o 10 e, v rámci 10 rokov. Som rád, že partnerstvo je v súlade s, uzne, s uznesením o zdravotnej stratégie spolu so strategickým prístupom Európskej únie v období 2008 až 2013. A toto uznesenie hovorí, že by sme mali bojovať za zdravie všetkých a zdôrazniť prevenciu v boji proti rakovine je veľmi znepokojivé, že v priemere krajiny investujú iba 3 ich zdravotného rozpočtu do prevencie. Toto číslo by sa dalo pochopiť ako štatistická chyba, ale znamená, že zdravotná politika členských krajín nezahrania prevenciu dostatočne vážne. Potrebujeme tu veľký posun, potrebujeme viac prevencie v strategických, technických, organizačných a finančných prístupoch. je dokázané, že včasná detekcia rakoviny môže značne znížiť úmrtnosť eh, z tejto príčiny. Ďalšie kľúčové slovo je nerovnosť. Je tu viacero typov nerovnosti a jeden z najvážnejších je ta, ten, že je tu železná opona medzi e, východom a západom e, v šanci na prežitie pacientov s rakovinou. Asi tiež sú tu rozdiely v členských krajinách, sú tu rozdiely v úspešnosti liečenia rakoviny, sú tu tiež rozdiely v intenzite, e, v paliatívnej starostlivosti a tiež to, ako môžeme liečiť týchto pacientov. Európski občania Eh, ťažko chápu, že sú tu takéto veľké rozdiely medzi členskými krajinami. Niektoré krajiny majú národné programy, niektoré nie. Sú tu tiež rozdiely v štatistickom zbere dát, pokiaľ ide o rakovinu a Európska únia uh, má jedinú možnosť, ako podporiť e, opatrenia v rámci Lisabonskej zmluvy. Musíme byť koordinovaní na tejto úrovni, aby sme bojovali proti rakovine. Výmena dobrých postupov sa neuskutoční, ak stimul nepríde zo strany Európskej únie. Tretia oblasť, partnerstvo, ambiciozne ciele Európskej komisie sa dajú dosiahnuť jedine vtedy, ak spojíme naše sily vertikálne a horizontálne. Kľúčová podmienka je tá, že rakovina musí zostať na politickom programe európskych a národných inštitúcií. Úzke prepojenie medzi lekármi a pacientami nestačí, je našou povinnosťou prispieť k silnej k silnému politickému partnerstvu, politickej vôli, ktorá bude stimulom pre rýchlejší postup v, v celej EÚ. Tu by som chcel zdôrazniť otázku rehabilitácie pacientov s rakovinou. Musíme venovať viacej pozornosti tým výťazom v boji proti rakovine. Nemali by sme ich stigmatizovať alebo odpisovať, ale znovu zaintegrovať do sociálneho života a mať príležitosť eh, pokračovať vo, svojich, vo svojej kariére. Je dnes dôležité, aby sme bojovali proti rakovine, ale chcem poďakovať aj tieňovým spravodajcom a všetkým, ktorí prispeli k tejto správe za ich výbornú prácu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Peterle. A slovo teraz dostáva pán komisár Dali. Vážený pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, ja som veľmi rád, že parlament aj naďalej veľmi výrazne podporuje prácu komisie v oblasti prechádzania a riadenia rakoviny. Ja som veľmi vďačný že za všetky snahy a prácu pri prípravách tejto správy a konkrétne ďakujem spravodajcovi pánovi Peterlemu. Opatrenia na európskej úrovni môžu mať veľmi dôležitý účinok a môže sa ozrkadliť na národných, regionálnych a lokálnych úrovniach. No a to je dôležitá črta partnerstva proti eh, rakovine. Eh, účinok tohto partnerstva však bude závisieť od aktívnej účasti všetkých partnerov. Doteraz členské štáty, eh, zdravotníci, príslušné organizácie, mimovládne organizácie a všetci ďalší aktéry sa podielali na prípravách konkrétnych návrhov opatrení, ktoré sa majú vykonať do konca roka 2013. Neustále sa to však vníma a zdá sa, že treba dosahovať konkrétnejšie výsledky pri boji proti rakovine. A dúfam, že sa nám to aj podarí. Veľkým cieľom je dosiahnuť eh, viacero dlhodobých cieľov a lepšie využívať dostupné prostriedky. To závisí od odhodlania všetkých partnerov. No a samozrejme tiež od príslušného, príslušných finančných vstupov. A parlament a jeho podpora pre dostatok finančných prostriedkov v budúcich rokoch bude nevyhnutná program na boj proti rakovine a kontrole. Mnohé z opatrení už boli prijaté, vypracované v partnerstve na základe oznámenia oznámenia komisie. Je tu 5 hlavných pilierov. Podpora zdravia, vrátanie podpora Európskeho kódexu proti rakovine, screening a včasné diagnostifikovanie a rýchle prijatie e, odporúčaní komisie. E, výmena najlepších postupov v boji proti rakovine, spolupráca a koordinácia výskumu a rovnako sprístupnenie e, komparatívnych údajov o rakovine. Kľúčovým prvkom partnerstva bude zlepšenie možnosti členských štátov zlepšiť eh, boj proti rakovine. No a cieľom je, aby členské štáty integrovali a prijali ehm, plány boja proti rakovine. A bude sa určite budovať na doteraz dosiahnutých výsledkoch, avšak ehm, opatrenia budú potrebovať dodatočnú pomoc. No a komisia je Eh, ochotná a pripravená poskytnúť všetku podporu. Eh, v rámci spolupráce s Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny a bude veľkým príspevkom k partnerstvu. A rovnako by som mal povedať o eh, globálnych cieľoch a to je reagovať na všetky obavy o zdraví a integrovať ich do všetkých našich politík. A to veľmi rád robím na zasadnutí s mojimi kolegami. A samozrejme ďalej pracovať na prevencii a ako súčasť politiky boja proti rakovine. No, budeme využívať maximálne efektívne všetky dostupné prostriedky a ja som veľmi rád, že v budúcnosti sa budeme môcť spolahnúť na podporu parlamentu. Ďakujem pekne. A pán komisár, no a teraz za, rečím si za skupiny. A teraz pán Parňo za skupinu socialistov a demokratov. Vážený pán predseda, vážený pán, vážený pán komisár Dali, eh, s veľkým eh, tá správa aj predloženie sa správa s veľkými nádejami. Správa je založená tiež na uznesení Európskeho parlamentu z apríla 2008 o boji proti rakovine v Európskej únii. Ja by som ráta hovoril o cieľoch Európskeho partnerstva, ktoré sleduje komisia. E, jedná sa o efektívny boj proti rakovine, včasná diagnostifikácia, prevencia, e, nový model boja proti rakovine treba vypracovať a rovnako e, odstránenie nerovnosti medzi členskými štátmi. Ja podporujem tie snahy, ktoré sa vyjadrujú v oznámení komisie, rovnako podporujem slova a súhlasím so slovami pána Peter Leho a rovnako kompromisné pozmejúce návrhy. Ako tieňový spravodajca e, pre politickú skupinu SAD by som chcel zdôrazniť ešte nasledovné veci. Poprvé, e, každoročné prípady úmrtí kvôli rakovine sú e, skutočne znepokojujúce. Preto potrebujeme lepší prístup k liekom a treba aplikovať nariadenie REACH, treba podporovať iniciatívy, v rámci ktorých sa sleduje cieľ karcinogénne látky šírenie zakázať v EÚ. Rovnako potrebujeme usmernenia a spoločné definície chronických chorôb. To sú otázky, ktoré sú pre nás dôležité. Aj napriek tomu však podporujeme návrh správy. Ďakujem pekne, pán Parňo. A teraz za skupinu ALDE na dve minúty pani Parvanová. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár, kolegovia. Najprv e, chcem pogratulovať pánu Peterlemu za k tejto správe, kde e, si naďalej uvedomujeme, že boj proti rakovine zostáva našou prioritou. Netreba si pripomínať čísla, ktoré dokumentujú, aké náklady sú s touto chorobou spoje, spojené. Treba prekonať nerovnosti medzi členskými krajinami, na to použiť tieto prostriedky toto bremeno tejto choroby je veľkou záťažou našich e, verejných e, prostriedkov a treba prostriedky distribuovať adekvátne. Keď hovoríme o výskumu, informovaní, e, liečení, treba hovoriť o partnerstvách, ale treba efektívne bojovať proti tejto chorobe, aby všetci zainteresovaní a hlavne skupiny pacientov boli rešpektovaní. Treba mať efektívnu výmenu dobrých praktík medzi členskými krajinami a ak zabezpečíme, že fungovanie takéhoto partnerstva bude aj úzko monitorované, dúfam, že komisia si splní svoju úlohu a zabezpečí to, aby partnerstvo prinieslo svoje plody. Chcem vyzvať komisiu, aby sa využili existujúce ECDC na to, aby sa použil e, existujúci mandát posilnila e, e, expertíza a odporúčania, aby sa využili. A takže, taktiež včasný prístup k starostlivosti a diagnostike, aby boj proti rakovine prispel k cieľom, že ktoré všetci by sme mali mať na pamäti, to znamená rovnosť v oblasti zdravia v Európe. Teším sa, pán komisár, e, zajtra na to, aby ste sa zúčastnili na podujatí, kde budú skupiny pacientov. Všetkým nám je to dôležité. Ďakujeme pani Parvanovej. A teraz uh, za GUE NGL minutu má pani Lyotard. Ja, komisáris en rapporteur bedankt. Uh, kan... Ďakujem, pán komisár, pán spravodajca. Uh, rakovina je strašná choroba. Choroba, s ktorou uh, sa nedá žiť. Našťastie však možno čo si robiť. Drž, žijeme žijeme čoraz dl- dlhšie a čím sme star- st- starší, tým menej e, prípadov rakoviny, takisto čím bohatšie spoločnosti, tým menej e, rakovín. Tak to znamená, treba robiť čo, e, čoraz viac preto, aby sme mali zodpovednú zdravotnú politiku. Musíme mať dobré screeningové e, programy a tá zaplatiteľné protirakovinové e, metódy. A ďalší bod, kde sa dá čosi urobiť, to je veľké množstvo e, rakovinotvorných zložiek v životnom prostredí. Azbest v bytoch, čiastočne dokonca v potravinách. A Európska únia musí chrániť obyvateľstvo pred tým, aby bez ohľadu na to, či sa poškodí priemysel, sa nepoškodili záujmy občanov, pretože tieto záujmy sú dôležitejšie. Ďakujeme pani Leotar a teraz za EFD na minútu pani Rozbach. Ďakujem, e, pán predsedajúci. E, rakovina je e, národnou chorobou, vieme, že je aj geneticky predisponovaná a sú tu špeciálne enzymy, ktoré ju spúšťajú. Je ťažké napriek tomu túto chorobu predpovedať. E, choroba sa nezastavuje na hraniciach krajina. Je dôležité, aby komisia prijala iniciatívu pre ambiciózny plán boja proti rakovine. Mám dve otázky. Ako vníma komisia výskum? finančné prostriedky, ktoré máme, môžu sa tieto postarať o to, aby sme splnili naše priority. A aké sú vaše priority? A moja druhá otázka znie nasledovne. Ako tieto vysoko stanovené ciele možno uh, uviezť do života, aby sa dostali k príjemcom, teda k pacientom. Môžu naše preventívne výskumy byť naozaj v Európe zdvojnásobené? Ďakujem. Ďakujeme pani Rozbach. A teraz na minútu a pol má slovo pán Tanasescu. Ďakujem, pán predseda. Najskôr chcem poďakovať pánovi Peterlemu za všetku prácu, ktorú v tejto správe vykonal. Lekárske údaje ukazujú, že e, rakovina je druhá príčina úmrtnosti v Európe. To sa týka mužov aj žien rovnako. A povinnosťou e, e Európskej komisie v tomto partnerstve boja proti e, rakovine je novou šancou pre pacientov, ktorí trpia na rakovinu, ako aj pre ich rodiny. Je veľmi dôležité, aby spolupráca bola kontinuálna, pokračovala, aby sme zdieľali svoje poznatky a našli e, riešenia na tieto nové výzvy. Potrebujeme teda európske partnerstvo v boji proti rakovine a zabezpečiť optimálne využívanie zdrojov, kompetencií, ako aj e, zdrojov, ktorými disponujú všetky členské krajiny. Výsledok boja proti rakovine v rozličných eh, krajinách EÚ musia byť k dispozícii celej Európe. Ďakujem. Ďakujem a teraz prejdeme k ďalším rečníkom na minútu. Pani Estrela. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Boj proti rakovine musí byť prioritou 30 prípadov rakoviny sa dá, dá sa im zabrániť a e, dôsledky sa dajú znížiť e, prevenciou a rýchlou liečbou. E, niektoré druhy rakoviny majú rozličné vplyvy na mužov a žien viac 260 tisíc žien ročne ochorejú na rakovinu prsníka a je tu náraz hlavne u mladých žien a preži- e, rakovina krčku maternice sa týka 50 tisíc e, žien v Európe. Tisíce z nich zomrú a táto rakovina krčka maternice sa dá e- eliminovať novou generáciou vakcín a programu screeningu. Je preto naliehavé, aby všetky členské krajiny rozšírili túto vakcínu a screening na všetky ženy ktoré sú vo veku, že by z toho mohli profitovať. E, takisto aj vzdelávanie v zdravotníctve, zvyšovanie povedomia populácie, takisto screening. Musíme informovať ľudí o disponibilných programoch a službách. Vítam teda túto iniciatívu komisie. Ďakujem pekne. <clears throat> Ďakujem. Pani Estrela a teraz na minútu pani Antonesko. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som tiež poďakovať spravodajcovi, ktorý vo, svo- vo svojom oznámení komisia tvrdí, že počet testov, ktoré sa uskutočnili v rámci EÚ, je polovicou toho minimálneho počtu. Ehm, myslím, že by sme mali zabezpečiť, aby sa tieto počty zvýšili. Je to možné. Výskum pokročil, náklady sa znižujú a presnosť testov sa zvyšuje. Počas Medzinárodnej eh, zdravotnej výstavy v Ženeve sa zistilo, že existuje vakcína, ktorá umožňuje zistiť určité e, formy rakoviny e, v šiestich minútach. Ide o e, e rumunskú vedkyňu, ktorá vyvinula test, e, ktorý veľmi presne dokáže zistiť rakovinu a myslím a dúfam, že komisia spoločné výskumné centrum sa bude zaujímať o e, tento nový objav a že sa to odzrkadlí v nových odporúčaniach, aby sme takýmto spôsobom dokázali zvýšiť prevenciu. Ďakujem. A teraz prejdeme ku Catch the Eye. Minúta. Pripomínam. Pán Duan, minúta. Európska komisia e, e, musí mať prioritu Boj proti rakovine je nevyhnutný, pretože to je druhá príčina smrti v Európe. Je tu sú to ale veľké rozdiely v členských krajinách, hlavne pokiaľ ide o kvalitu liečby a prístup k nej. Podľa nedávnych štatistík v krajinách na juhu Európy je pravdepodobnosť, e, ktorá je dvakrát taká vysoká pre mužov, že, zomri, že zomrú na rakovinu ako v zvyšnej časti Európy a teda musíme znížiť tieto rozdiely, túto nerovnosť. Európska komisia musí vyčleniť fondy na výskum v tejto oblasti. E, Johana Vaštat, táto rumunská vedkynia, ktorá objavila tento nový test zisťovania rakoviny, je konkrétnym príkladom výskumu, ktorý treba financovať. Tak ako to bolo povedané, je to test, ktorý trvá menej ako 6 minút a takýto objav si zaslúži, aby bol ocenený. Ďakujem. Ďakujem. Pani Šinaronová. Pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne a kolegovia, ako bolo povedané, Účinný boj proti rakovine musí pokrývať celé spektrum opatrení od prevencie, screeningu, včasnej diagnózy, vlastnej liečby a paliatívnej starostlivosti, ale chcem zdôrazniť ďalší dôležitý aspekt spojený s touto chorobou, a síce rodiny pacientov, ktorí boj s rakovinou prehrávajú. Rodina pre svojich blízkov musí byť miestom útechy, povzbudenia, e, tvárov tvár postupujúcej chorobe je to ale veľmi ťažké a rodiny nemôžu zostať osamotené v tomto boji. No a preto, keď hovoríme o boji s rakovinou, musíme myslieť aj na podmienky pre dôstojný odchod Tie by mali vyzerať ako sústavná pomoc, poradenstvo rodina, dlhodobá, ťažká domáca liečba, systém špecializovaných zariadení, ktoré poskytujú odbornú a ľudskú starostlivosť pacientov v konečnom štádiu tohto ochorenia. Ďakujem. Mr. Gallagher, you have the floor. Yes. Slovo pán Gallagher. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za túto príležitosť. Pán predseda, odhaduje sa, že 3,5 milióna európskych občanov každoročne im je diagnostifikovaná rakovina. No a súčasné trendy ukazujú, že počet obyvateľov sa v budúcnosti zdvojnásobí. Samozrejme, treba riešiť problém rakoviny. Rakovinu spôsobuje množstvo problémov a fajčenie, zlá strava, telesná alebo nedostatok telesnej aktivity e, sú kľúčovými faktormi. E, treba e, stratégie na európskej úrovni a posilnite národnej stratégie. Včasné, včasná diagnostifikácia je veľmi dôležitá. Už sme hovorili, že je to veľmi dôležité a, a ak by nebol včasne detekovaný e, prípad rakoviny, tak mnohí ľudia by neprežili. Vo Veľkej Británii 750, teda v Európskej únii 750 miliónov a eur v rámci 7. programu pre výskum sa investovalo do tejto problematiky. Dúfam, že v budúcnosti to bude viac. No a na záver by som chcel zdať hold všetkým, e, ktorí poskytujú pacientom takú výnimočnú starostlivosť. Ďakujem pekne, pán Gallagher. A teraz slovo dostáva pani No, ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Rakovina je skutočne veľkým problémom. V roku 2004 13% všetkých smrteľných prípadov alebo úmrtí bolo spôsobených eh, rakovinou. Približne 2,5 milióna ľudí každoročne ochorie v Európe. Hlavnými alebo najrozšírenejšími sú rakovina plúc, rakovina e, hrubého čreva a rakovina e, prsníka. Prevencia je lacnejšia ako liečba. No a prevencia je najnádejnejším postupom. Ďakujem, ďakujem pekne. Pani Vertman, pán Kelly. Ďakujem veľmi pekne. Toto je um, ehm, rakovina, je skutočne hroznou chorobou v našej krajine, tak mladí ako aj starí ľudia každodenne umierajú. Štatistiky ukazujú, že jeden z troch obyvateľov môže postihnúť ďalšie tisíc ľudí. Samozrejme, súčasne sa dosiahol obrovský pokrok. No, doktori a zdravotnícky personál bojuje s touto chorobou veľmi statočne, ale je dôležité, aby sme investovali viac peňazí do boja, hlavne do výskuma. výskumu. A záleží od Európskej únie, aby vyčlenila prostriedky v prvom rade na výskum, ale rovnako podporila a, a, opatrenia a výskum vo výskumných inštitútoch. Ak sa nám to podarí, tak budeme dosahovať väčšie pokroky, no a oveľa menej ľudí bude eh, eh, postihovaných touto chorobou. Ďakujem pekne, pani Morvaj. Ďakujem veľmi pekne. Ja žiadam ospravedlnenie, ak eh, budem hovoriť o osobných veciach, ale keď hovoríme o o proti rakovine a mnohí zdôraznili, aká hrozná je táto choroba, ja som si musela spomenúť, ako som pred mnohými rokmi tiež trpela týmto ochorením. V tých dňoch roka som sedela na oddelení onkológie a z môjho tela, alebo do môjho tela viedlo 14 hadičiek a teraz som tu. Ja vychovávam tri deti a žijem skutočne plnohodnotný život. Mojím osobným príbehom eh, by som všetkým spoluobčanom eh, chcela vliať nádej a povzbudiť ich, aby sa dali vyšetriť. No a tým myslím že netreba sa nikdy vzdávať a želám všetkým veľa nádeje a veľa síl. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Morvaj. A teraz dostáva slovo pán komisár. Ďakujem, pán predseda. Pri všetkom tom entuziasme, ktorý som si tu dnes vypočul, treba povedať, že entuziasmus musí bojovať proti tejto chorobe zjednoteným e, spôsobom. Chcel by som poďakovať pánu Peterlemu, spravodajcovi, za jeho prínos, príspevok a takisto by som chcel poďakovať pani Morvaj, ktorá nám e, e, vliala ten pozitívny aspekt nádeje nie všetko e, tvárou v tvár tejto chorobe je stratené. Množstvo vyjadrených názorov tu v parlamente e, e, si zaslúži ten význam a bol, tento význam vyzdvihlo aj oznámenie komisie a tie dnešné, dnes vyjadrené názory určite budú preskúmané do podrobností keď budeme programovať naše činnosti. Pokiaľ ide o environmentálne e, skutočnosti, je skutočnosťou, že životné prostredie alebo okolie, prostredie je dôležitým e, prostredím, e, je dôležitým faktorom v boji proti rakovine. Vysoké normy a štandardy v Európe, ktoré tu dnes máme, pomáhajú znižovať výskyt tejto choroby a preto by sme mali zvyšiť naše úsilie s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň, eh, environmentálnu úroveň. No a teraz k výskumu. Výskum je tiež niečím, čo si eh, zaslúži naše úsilie. Farmaceutický priemysel je eh, neoddeliteľnou súčasťou fungovania mojeho generálneho riaditeľstva. Máme veľa možností spolupracovať s priemyslom s cieľom koordinovať lepšie výskum a tiež zabezpečiť dobré fungovanie tohoto výskumu. Jeden z najdôležitejších pilierov mojich činností pre budúce roky je e, čo najväčšou možnou mierou zabezpečiť prístup, e, široký prístup pre e, lieky a farmaceutické výrobky na trh, pretože jeden z najväčších problémov v Európe, čo sa tu dnes aj spomenulo, je nerovnosť v zdravotníctve. A to je čosi, čo treba zabezpečiť E, lepšou e, prístupnosťou k liečivám. Chcem vám ešte raz poďakovať a záverom chcem dodať, že treba naďalej pracovať, aby sme presvedčili našich občanov o význame prevencie, e, screeningov. Hovorili sme tiež o, o rakovine prstníka. Máme tu možnosť screeningov v mnohých členských krajinách. Tieto prístroje existujú, a európske ženy e, musia mať možnosť ich využiť. A teraz na dve minúty má slovo spravodajca pán Peterle. Ďakujem. Musím povedať, pán predsedajúci, že táto večerná rozpráva bola naozaj príjemná. Všetkým vám chcem e, poďakovať za vaše slova. Som rád, že hovoríme jedným E, hlasom a že máme rovnaké ciele. Zdieľame naše e, povedomie týkajúce sa širších dôvodov a kontextu e, tejto choroby, ale tiež zdieľame názor, že toto partnerstvo je potrebné. Už predtým mi vypršal čas. Chcel som ešte dodať čosi o zdravom životnom štýle. Som presvedčený, že tu sa dá mnohé urobiť. My, politici samotní, môžeme ísť vzorom a myslím si, že zdravý životný štýl treba e, propagovať. Ja sám som mal e, podobnú diagnózu ako naša kolegyňa Morvaj a rád by som jej tiež poblahoželal k jej víťazstvu nad touto chorobou. Myslím si, že je to dobrý spôsob dôkazu toho, že rakovina nemusí nevyhnutne znamenať e, alebo rovnať sa rozsudku smrti. Chcel by som vám poďakovať všetkým za vašu pozornosť, vám, pán komisár, za avizovanie zrýchlenia aktivity v tejto oblasti. E, táto choroba je veľmi dynamická a my musíme byť tiež dynamickí v našich činnostiach. A ďakujem vám, pán komisár, za prísľub úzkej spolupráce do budúcnosti. Naša spolupráca bola veľmi slubná a verím, že dosiahneme ešte viac. V krátkosti chcem povedať, že um, chceme, že sme, e, že sme spojili skupinu e, e, aktivistov v boji proti rakovine pod názvom MAG a chceme klásť oveľa väčší dôraz na prevenciu a chcem vám všetkým poďakovať ešte raz a zaželať dobrú noc. Ďakujeme pánu Peterlemu a hlasovanie sa uskutoční k tomuto bodu zajtra. V tejto časti sa dostávame k našemu ďalšiemu.